ďalšiemu bodu. Ide o zásoby sledia na západe Škótska. Najskôr spravodajca Stevenson, nech sa páči. Much, Ďakujem pán pekne, pán predseda, vážený pán komisár Dali. Dánske predsedníctvo pred niekoľkými týždňami sa vyjadrilo, že nebude žiadna dohoda k mojej správe, ktorá sa týka sledia na západe Škótska. Rada blokuje túto správu podobne ako správu pána Galera o viacročnom pláne pre e, atlantického sledia a to bolo podobné pred troma rokmi. Správa pani Bilbao Barandyka o viacročnom pláne pláne pre ančovičky v Biskajskom zálive bolo, bola tiež takto zablokovaná. Je to istý opakujúci sa model, ktorý e, nepozorujeme len v oblasti rybolovu a rybných hospodárstiev, ale v podstate v oblasti delegovaných správ, keď komisie výboru parlamentu sa snažia vyjadriť k týmto tematikám. Chápem, že rada odmieta uznať, že po Lisabonskej zmluve už nemajú iba oni právomoc rozhodovať o týchto záležitostiach. Ja som navrhol vo svojej správe o zásobách sledia na západe Škóc- Škótska v rámci delegovaných aktov, že komisia prehodnotí viacročné plány a naozaj umožní plné pripomienkovanie pretože existuje Medzinárodná rada pre výskum morí, Existuje vedecký, technický a ekonomický výbor pre rybolovné hospodárstva. Toto sú odborné e, platformy a Parlament aj komisia uvítali toto nové usporiadanie v rámci delegovaných aktov. Sú to implementujúce akty, ktoré dávajú viac právomoci e, rade, ale v tomto prípade môže parlament len radiť komisii a rada, radu je vždy možné ignorovať. Zdá sa, že táto, toto blokovanie zo strany rady je badateľné aj zo strany pracuj, pracovných skupín, nie až tak zo strany ministrov. Pracujúce skupiny jednoducho chcú sami rozhodovať o viacročných finančných plánoch a v rámci e, článku 43.3 zmluvy o Európskej únii a to, to im dáva istú dôveru, že tento článok je naformulovaný s tým spôsobom. Ale riešiť viac ročné finančné plány je možné riešiť aj v rámci 43.2 v rámci bežnej, bežného legislatívneho postupu. Aj keď rad, vlastné právnické servisy rady sa zhodnú s právnymi službami komisie a parlamentu v tejto veci, komisia, prepačte, rada napriek tomu vytrvalo blokuje konkrétne právne normy. Čo sa týka reformy rybolovných hospodárstiev, táto legislatívna blokáda je skutočne veľmi nebezpečná, pretože treba navodiť stabilitu na trhu rybárov a spracovávateľov rýb. E, poškodzuje, pretože toto priemyselné odvetvie nemôže sa náležite rozvíjať. Viacročné finančné plány treba zaviesť pre hlavné komerčné e, ryby a ich e, lov Myslím si, že treba sa venovať modernizácii e, rybolovných flotíl a my musíme našim e, rybárom poskytnúť istú záruku, že keď si požičajú z banky, keď si vezmú úver, aby zmodernizovali vlastnú loď, tak bude existovať istý dlhoročný plán, viacročný plán, podľa ktorého bude možné ďalej loviť. Hospodárska kríza však e, znemožnila aby rybár si požičal e, veľkú sumu peňazí a zmodernizoval svoje plavidlo. Tá, takto to ďalej nie je možné, treba dlhodobé záruky pre rybárov. Je to neudržateľné. Celá e, reforma e, rybolovného hospodárstva v Európe je tým ohrozená. Táto kríza môže vymknúť s klbou úplne celú reformu e, rybolovného hospodárstva a potom nebudeme mať žiadnu právnu bázu na ďalšiu novú reformu po 1. januári 2014. Takže je absolútne esenciálne, aby sme vyriešili túto záležitosť a teším sa, že cyperské predsedníctvo naozaj sa spolu s radou stretne a rozumne vyrieši ten, tento, túto blokadu. Ďakujeme. Teraz pán komisár Dali. Pán predseda, vážení poslanci, chcel by som poďakovať všetkým za prácu na tomto návrhu. Týmto zosúľadujeme eh, man, plán eh, manažmentu aj s Lisabonskou zmluvou, aby sme sa vyhli riziku inštitucionálnej nezhody medzi parlamentom a radou. Vítam skutočnosť, že parlament plne vykonáva svoje mm, nové práva v zmysle zmluvy a ako už e, zaznelo e, od e, pani Damanaky, tieto manažerské plány sa musia schváliť v bežnom legislatívnom konaní. Chcel by som tiež parlamentu poďakovať za to, že dal komisii možnosť upraviť tieto parametre a tak ďalej to zabezpečí, aby plán manažmentu bol adaptívny a aby zohľadnil e, vždy najlepšie dostupné vedecké informácie. Chcel by som e, spomenúť konkrétne e, na pozmeňovacie návrhy. Poprvé, čo sa týka definície zásob a oblasti, na ktorú sa plán vzťahuje, spravodajcov návrh je akceptovateľný. Po druhé, čo sa týka trvania, zmocnenia komisie, ten návrh trojročného obnovovania eh, spolomocnenia je eh, primeraný, avšak v tom manažerskom pláne je štvoročný eh, cyklus pre revízie, takže bolo by dobre, keby tieto dva cykly boli zhodné. A ešte by som chcel zareagovať na navrhovaný pozmeňovací návrh komisie pred uh, tým, že by komisia mala povinnosť konzultovať vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybolov a poradnú radu pre tento západný región. Tak ako vnímam delegované akty eh, parlamentu, eh, rady a komisie z minulého roku, komisia musí vykonať primerané konzultácie vo svojich prípravných prácach vrátanie dohody na expertnej úrovni a mm, pred príjmaním delegovaných aktov. Navrhovaný e, e, pozmeňovací návrh ide nad rámec tohto a preto nemôžeme podporiť tento pozmeňovací návrh. A v globále chcem poďakovať spravodajcovi a výboru pre rybolov za ich prácu a teším sa na túto diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz Prejdeme k politickým skupinám. Najskôr e, strana EPP. Pán Kuna na dve minúty. Danke, Herr Präsident. Ich möchte Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať spravodajcovi pánovi Stevensonovi za to, že svojou správou poukázal na situáciu rybolovu v Európe A to na príklade e, zásob sledia e, na západe Škótska. A v tejto diskusii sa musím zamerať na to, ako budeme efektívne pracovať so spoločnou rybolovnou politikou na roky 2014 až 2020. Asi sa jasne ukázalo, že tam, kde tie zásoby v Atlantiku sú k dispozícii, tam sa dá pracovať s výlovnými kvótami a dá sa potom dosiahnuť aj najväčší výnos. A my staviame všetko na to, aby naše e, zásoby rýb aj v budúcnosti slúžili rybarským podnikom ako základ pre živobytie. Mm, diskutujeme možno o nejakých e, e, spätných krokoch, o, o, o, o odhadzovaní a máme tu malé podniky, ktoré v končnom dôsledku sú v takej situácii, že či sa vzdajú, lebo chcú ísť e, na dôchodok, alebo či majú nejakého následovníka. A potom samozrejme sme v tej situácii, že regionálny rybolov alebo regionalizáciu môžeme posunúť e, týmito manažerskými plánmi, že sa nebude všetko regulovať centrálne, a musíme ja, zaujať jasné stanovisko a povedať, že nielen veda má vplyv, ale chceme využiť aj skúsenosti tých uh, rybárov, ktorí sa tým naozaj živia a to pán Stevenson výborne spracoval. A keď už budeme mať tú definíciu zásob sledia a potom samozrejme sú tu aj určité migračné toky, tak všetko potom je dobre spracované. Ďakujem všetkým zúčastneným. Ďakujem pekne, pán Kuhn. Teraz za socialistov a demokratov počas minúty pán Milána. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa taktiež poďakovať pánovi Stevensovani za vynikajúcu prácu a za jeho postoj. E, sú tu položené dve zásadné otázky. Nejde tu iba o e, rybolovný plán pre slede, ide o zaručenie budúcnosti e, rybárov v EÚ a ide taktiež o to naplánovať činnosti v tejto oblasti počas viacerých rokov, tak aby bol zaručený udržateľný vývoj, ale táto správa taktiež klade otázku delegovaných aktov a myslím, že rada musí súhlasiť s tým, čo je zakotvené v Lisabonskej zmluve. Európsky parlament <clears throat> bude môcť teda byť vypočutý účinnejšie ako napríklad prostrednícom e, výboru pre rybolov, tak ako to bolo pri e, správe, e, inej správe ohľadne sledov. My naozaj musíme Eh, uplatniť naše právo a ten riadny legislatívny postup musí sa tu uplatniť. Európsky parlament eh, musí byť vypočutý v tomto prípade, ako aj pri iných eh, otázkach súvisiacich s rybolovom. Uvidíme to tak pri spoločnej rybolovnej politike, ale aj tej polnohospodárskej politike. Vola Európskeho parlamentu jednoducho musí byť vyslyšaná. Ďakujem pekne teraz na dve minúty pán eh, Gallagher za ALDE. Uh, uh, uh, Gratulujem pánu Stevensonovi k prípravám a odprezentovaní svojej správy. Plne podporujem odporúčania, ktoré sú v tejto správe a konkrétne potreba pripomienkové konania a konzultovania s organizáciami STECF a PRAC. Myslím si, že je to hodnotné, čo môžu jednotliví aktéry priniesť a trvalo udržateľný manažment e, rybolovných hospodárstiev je žiaduci. Zaujímavé sú informácie o tom, či treba použiť bežný legislatívny postup alebo či treba postupovať tak, ako to odporúča Lisabonská zmluva. Ako povedal pán Dali, je tu medziinštitucionálna nezhoda, či rada je pripravená odovzdať právomoci a či e, rybolovný sektor a trvalo udržateľné rybolovné hospodárstva majú byť práve e, tou hracou kockou, ktorú si všetci pohadzujú. A ja mám skúsenosť s týmto problémom. Je to kríza a treba ju vyriešiť. Bude lepšie, keď sa vyrieši skôr, než keď sa vyrieši neskôr. Mandát tohto predsedníctva rady bude čoskoro nahradený cyperským predsedníctvom a dúfajme, že si vezmu za svoje túto tému rada a to, ako sa správala k makrelám, bolo istým modelom, istým znamením, pretože makrela je už teraz už má problémy s neresením a kontrola nad e, rybolovom nie je dostatočná. Za ostatných pár rokov čo sa týka makrely, rada prijala tento princíp a je neakceptovateľný. Čo sa týka tomu, čo si všimli ministri v Luxemburgu na stretnutí rady, e, musím povedať, že niektorí ministri naozaj úplne ignorujú úlohu parlamentu ako ďalšieho zákonodarcu a reforma spoločného rybolovného hospodárstva je týmto postojom ohrozená. Nemali by sme bagatelizovať túto kauzu, je to v záujme každého, pretože stanovisko rady a vyhýbanie sa riešeniu znamená, že sa na breh privážajú mŕtve ryby, že sa odhadzujú nadbytočne ulovené ryby a toto všetko je nežiadúce, pretože ryby, stavy ryb musia byť uchované pre budúcnosť, musia mať možnosť sa neresiť. A toto všetko je náš problém. E, nezhodneme sa s radou, s komisiou sa zhodneme. Ja dúfam, že sa nám dnes v tejto rozprave podarí vyslať jasný signál, že si želáme zmeniť túto situáciu. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, pán Gallagher. Teraz v mene zelených pán Hudson na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Myslím, že táto správa bola jednomyselne prijatá vo výbore pre rybolov a to sa až tak často nedeje v oblasti rybárenia, pretože tam sú naozaj veľmi kontroverzné témy. Spravodajca chce, aby sa zabezpečili právomoci parlamentu, ktoré, dostali, ktoré parlament dostal po Lisabonskej zmluve. V tejto sfére panuje zmetok, je tu nedostatočná, neuspokojujúca situácia v oblasti decíznej sféry a rozhodovania. Myslím si, že by sme mali preskúmať a radikálne zmeniť celú štruktúru manažmentu rybných hospodárstiev a tieto priveľmi centralizované metódy, ktoré sa neosvedčili v minulosti, treba naozaj podrobiť prísnemu skúmaniu. Treba zabezpečiť práva jednotlivých európsko-unijných inštitúcií, pretože my patríme do rámca rozhodovania, ktorý si stanovuje cieľa a tieto cieľa by mali byť úspešne splnené. Maximálna decentralizácia je žiaduca, tak aby tie európske národy, ktoré sa venujú rybolovu, dostali do rúk viac právomocí a aby dokázali uchovávať zásoby rýb, populácie stavy rýb dlhodobo. E, komisia tvrdí, že Lisabonská zmluva bráni navrhnúť e, maximálnu decentralizáciu, ktorú by komisia tiež rada videla, ale právna služba Európskeho parlamentu má na túto vec iný názor. A výsledkom je zmetok, nekonečné doťahovanie sa, dohadovanie sa únijných inštitúcií o to, ktorá má aké právomoci. Dúfam, že e, tento parlament v záujme toho, aby pokračovala reforma rybolovných hospodárstiev v celej únii, e, bude tlačiť na ďalšie uvoľnenie pravidel v tejto oblasti, kedy by sme sa mali zbaviť nadmerného protekcionizmu, pretože v minulosti sa nám tento prístup neosvedčil prílišnej ochrany. Ďakujeme vám, pán Hačton. A našim ďalším rečníkom je pán Hartong na minútu a pol vážený pán predseda. Pred pár rokmi sa povedalo, že Lisabonská zmluva členské krajiny EÚ dá do e, delikátnej situácie, ale uvidíme, kto sa bude smiať naposledy, ale zdá sa, že sme to my. Lisabonská zmluva totiž to dala väčšie právomoci komisii, ešte väčšie a to je zásadná chyba. E, tie príbrežné vody e, pri Škótsku sú oblasťou, kde sa loví e, obrovské množstvo sledia a e, komisia môže zadefinovať maximálne množstvo, ktoré môže byť vylovené a taktiež môže zadefinovať, aká e, je úroveň úroveň neresiacej sa biomasy a e, toto je dosť e, haklivé to, čo sa deje v súčasnosti, je nevydané. Ak Európsky parlament si myslí, že sa môžu upraviť e, biologické charakteristiky takýchto malých rýb ako sleď, tak naozaj to je úplne absurdné. E, moja politická strana e, konštatuje, že táto európska rybolovná politika sa musí vrátiť opäť do, pod kontrolu národných krajín, pretože sú v lepšej pozícii ako členské krajiny. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalší rečníci. Pán Kadek na minútu a pol. Pán predseda, pán komisár, kolegovia, kolegy, nechcem sa poďakovať spravodajcovi za správu tento viacročný plán svedčí o tom, akú dôležitú pozíciu má parlament v rámci spolurozhodovacieho postupu. E, vítam, že sa tu pripisuje veľký význam týmto viacročným plánom v rámci reformy. Diktuje to zdravý rozum. Prvým cieľom je ochrana e, zdrojov. Niektorí kolegovia to už povedali, ale tento cieľ dosiahneme iba, ak budeme spolupracovať s e, e tými ľuďmi, ktorí pracujú v tejto oblasti. V útorok e, rada povedala, že je proti odhadzovaniu, ale je to zlý signál. Táto e, reforma však je niečo, na čom sa parlament e, roz, podiela v rámci spolurozhodovania. Zákaz odhadzovania to je nebezpečné pre e, rybolov. Ja navrhujem výrazné zníženie, ale postupné e, takéhoto odhadzovania a nemali by sme tu postupovať dogmaticky pretože inak eh, túto otázku nevyriešime. Musíme jednoducho postupovať pragmaticky a potom v návrhu komisie sa eh, navrhuje, že tie eh, rybolovné práva sa môžu prenášať, ale to ohrozí náš súčasný rybolovný model. Komisia chce, aby trh sám rozhodoval o zásobách, ale nemyslím si, že je to správny postup reforma nebude účinná ani spravodlivá, keď oslabíme rybolovnú činnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zdá sa, že pán Miersky nie je v zasadacej miestnosti, takže priamo pán Davis. 4.30 včera nad ránom ministri pre polnospodárstvo a rybolov skončili svoju diskusiu o rybolovnom priemysle a veľký dôraz klánli na to, že ten prístup musí vychádzať z viacročných e, plánov. Samozrejme, že to je nejaká chiméra, pokiaľ budú naďalej blokovať vytváranie, vytváranie týchto viacročných plánov. Rada chce naďalej umožňovať ministr sektorom, aby každoročne stanovali nejaké uh, výlovné kvóty, Uh, a pretože teraz uh, to stále tak robili každoročne v decembri sa stanovili a preto sú zásoby rýb takto vyčerpané. Samozrejme, niektorí poslanci by chceli zaviazať ministrom ruky a chceli by ich zaviazať k tým dlhodobým viacročným plánom, ale vieme, čo hovorí zmluva. A je tam jasný spor medzi pravomocami parlamentu a rady, čo treba vyriešiť. A vyrieši sa to len, ak si všetci sadneme za jeden stôl a budeme rokovať. Stuart Stevenson povedal, že sa teší na to, ako to dá na program e, cyberské predsedníctvo. No ja sa pozerám ešte na dánske predsedníctvo, ešte dva týždne tu sú. Ja žiadam, aby predsedníctvo predložilo nejaký postup, aby sme sa dopracovali k riešeniu. Čím skôr si parlament a rada sádnu za jeden stôl a začnú rokovať, tým skôr budeme mať viacročné plány, ktoré budú srdcom rozumnej príbolovnej politiky. Pán Davis, je tu modrá karta od pána Hartonga. Akceptujete ju? Áno, takže pán Hartong. Vážený kolega, mám tu článok holandských novín a hovorí sa tu, že Severné more je naprasknutie plné sleďmi. A vy ste povedali, že e, zásoby rýb sú vyčerpané a to jednoducho nie je pravda. Nemala by sa na to pozrieť nejaká nezávislá komisia? Čo na to poviete? Ďakujem, pán predseda. Podľa komisára mm, je v celej EÚ asi 20 e, takýchto e, zásobisk e, populácií, kde je ešte udržateľná výlovná kvota je tu teda nejaký pokrok a som veľmi rád, že práve sleď a určite poznáte, teda tí, ktorí školskú situáciu poznajú lepšie než ja, tak sa k tomu vyjadria. Som rád, že teda SLED je v trošku lepšej situácii než doteraz. Thank you, Ms. Davis. Uh... Ďakujem, pán Davis. A teraz pán Van Nisleroy na minútu 30. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, pán Stevenson, škótsky sled je veľmi populárny, predáva sa aj v Holandsku a v sobotu začala sledová sezóna. No ale pravda je v tom, čo sa je dnes. Teda dá sa povedať, že kvalita sledov je vynikajúca, 18% podiel tuku, a celkový povolený výlov sa znížil, ale vidíme, že teda sldev je viac, než sa očakávalo. Zároveň, a to je súčasťou môjho odkazu, prognózy a vedecká kvalita tých prognóz sa musí zlepšiť. A preto je dobré, že parlament to skúma neumožňuje komisii len tak rozhodovať. Je dôležité, aby sme si nárokovali tieto práva a malo by byť možné na základe Lisabonskej zmluvy urobiť viac. A my ako parlament, ako hovorí pán Stevenson vo svojej správe, musíme svoje e, práva vykonávať, veci sa musia zlepšiť. Pán Stevenson má pravdu so svojím prístupom, treba na to tlačiť. No a to, že sa rokuje do tretej nad ráno, to nič neznamená, my máme svoje práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz prejdeme do voľnej rozpravy. Máme tu dvoch rečníkov, ktorí sa prihlásili. A ako prvý pán Sean Kelly. One minute, please. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Nemám rovnaké poznatky ako niektorí, napríklad Pato Gallagher a Stron Stevenson, ale keďže e, aj tam, kde ja, e, odkiaľ ja podchádzam, je veľa rýb, tak ma zaujíma táto diskusia a mnohé veci, čo som tu dnes e, počul, ma úplne zhnusili. Máme tu skutočných expertov v parlamente, ktorí majú veľký záujem o rybolov a je sklamaním, keď počujeme, akí sú frustrovaní, keď ich blokuje rada, správa pána Stevensona a pana Gallaghera to uvádza. Myslím, že to nie je akceptovateľné. Duch a litera Lisabonskej zmluvy musí byť dodržaná. My ako parlament musíme sa postaviť za naše práva, aby bolo všade e, naozaj dodržané fair play. To, čo sa tu dnes spomínalo, musíme naozaj pozorne preskúmať tie viacročné plány manažmentu Eh, teda určite budú eh, budú predmetom aj počas nadchádzajúcich predsedníctiev írskeho a cyperského. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríme tu o sleďoch, hovoríme o viacročných plánoch, ale hovoríme v podstate o právomociach tohto parlamentu a o tom, že rada jednoducho e, musí e, zobrať do úvahy to, čo je zakotvené v Lisabonskej zmluve a ide o to e, rešpektovať aj stanovisko právnych služieb. Ide tu o spolurozhodovací postup a vďaka tomu je politické rozhodnutie rady a to kráľovsky ignoruje právomoci tohto parlamentu, s tým nemôžeme súhlasiť a taktiež to ohrozuje budúcnosť e, napríklad e, budúcej spoločnej rybolovnej politiky. Ja sa chcem obrátiť na absentujúcu radu aj na komisára. Tá téma je oveľa dôležitejšia ako to, čo niektorí naznačujú. Ďakujem pekne. Teraz dostane za komisiu slovo pán Dali. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval cteným poslankyniam a poslancom za príspevky do tejto rozpravy. Rozprava ukazuje, že snemovňa tohto parlamentu pripisuje veľkú pozornosť inštitucionálnym otázkam. Chcel by som ubezpečiť všetkých poslancov, že komisia zostáva naozaj krača v ústrety všetkým riešeniam, ktoré sa týkajú viacročných finančných plánov a ktoré treba viac inštitucionálne upraviť bude to dosť čas, ťažké však vysvetliť občanom, že sa jednoducho nemôžeme pohnúť ďalej v tejto dôleži, týchto dôležitých otázkach eh, manažmentu rýb a stále sa dohadujeme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám. Záverom rozpravy dostane slovo pán spravodajca Stevenson. Bez mikrofónu vystúpenie. Upozorňuje e, predseda, že treba zapnúť mikrofón. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem komisárovi Dalimu a všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa zúčastnili rozpravy. Opakovane sme si vypočuli v tejto rozprave, že kľúčovou záležitosťou je blokáda rady, blokáda viacročných finančných plánov. Túto vec považujeme za takú, dôležitú, že náš predseda Gabriel Mato, predseda výboru pre rybolov, e, navštívil pána predsedu parlamentu Šulca a pán Šulc naozaj prejavil veľkú podporu. Povedal, že sa to stane jeho prioritou, aby Európska únia a demokracia, ktorá vyplýva pre zákonodarcov, sa vzťahovala aj na parlament, na parlament, v ktorom zasadajú zástupcovia ľudu Európy táto rozprava, v ktorej sa ukázalo, že sme v plnej zhode s komisiou. E, a fakt, že tu nikto z danského predsedníctva nie je a nikto nepočúva túto rozpravu, naozaj len ukazuje, že ne, rada neprikladá dostatočnú dôležitosť inštitúcií parlamentu. Pán Šulc bude hovoriť o tejto veci s cyperským predsedníctvom a takisto bude informovať osobne pána Hermana van Rompuja, predsedu Európskej rady. Myslím si, že naozaj musíme odblokovať túto nešťastnú situáciu. Záverom by som chcel poznamenať, pán komisár Dali, vy ste hovorili, že prijímate väčšinu pozmeňujúcich návrhov, za to som ďačný, ale povedali ste, že máte obavy z toho, že zachádzame ako keď žiadame komisiu, aby rokovala s organizáciami STECF a PRAC. To sú vedecké platformy. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som to počul. Aktéry samotní predsa musia mať možnosť pripomienkovať a konzultovať. Ak ich vylúčime z tejto decíznej sféry, bude to viesť mnohých, mnohým problémom v, rybolovno, v rybolovných hospodárstvách. Uvidíme, ako bude hlasovať dnes parlament a dúfam, že komisia si lepšie premyslí svoj postoj v tejto veci. Ďakujem vám. Tým je táto rozprava uzavretá. Hlasovanie bude dnes na poludne. A teraz sa presunieme k ďalšiemu bodu programu. Je to vyhlásenie komisie o európskych výrobcoch.